ko- Kolega Jacek, poprosím ťa, aby si si sadol. E, pani Gomez chciała za... E, pani Gomez sa chcela k niečomu vyjadriť. Nech sa páči. Um um e Pán predseda, v rámci článku 51 si myslím, že je zneužívanie môjho mena, eh, pokiaľ ide o rozpočet eh, v niektorých otázkach, eh, ktoré bolo predložené pánom Devom a pánom Šimanským v stanovisku o správe som povedala, že treba ponechať jednu kapitolu. Chcem Eh, povedať, že som vtedy spomenula, že treba vyzývať úniu, aby sme bojovali proti všetkým disk- eh, formám diskriminácie. A eh, takisto vlastne určite záväzky na takúto vyriešenie takéto asymetrie. A hlavne pokiaľ ide o, o určovanie pohľavie. Avšak nejde o to, aby sme za, e, zabranili všetkým aktivitám, ktoré sú, spomenutým, ktoré sú spojené s tehotenstvom. Ten text je iný vo svojom znení a vo svojom návrhu. Tento text pána De- Devu a pána Šimanského sa týka e, tých slov, ktoré e, sa týkali tohto, tejto časti. Nemôžeme míliť si tieto dve časti textu a nemôžeme spom- nemôžete spomínať moje meno, pretože v tom stanovisku ide o Eh, pokus o politické manipulovanie. Takže opakujem, som proti eh, 723 a 724, ktoré boli predložené pánom Šimenským. Ďakujem pekne, pani Gomesová. Na eh, začiatok by som chcel povedať dôležitú informáciu, pokiaľ ide o Sacharovú cenu 2009. Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego Počas konferencie predsedov sa rozhodlo, že táto cena za rok 2009 e, bude udelená uh, in memoriam Aleksandrejovi. E, powtarzam nazwiska laureatów Oleg Orłow i wszystkich obrońców praw człowieka w rosji ktorý... A ďalší obhajcovia ľudských práv v Rusku, ktorí sú zastúpení touto organizáciou. Udelili sme Sacharovovú cenu memoriálu a myslíme si, že takto prispejeme boju proti násiliu a strachu a ďalším formám persekúcie, ktoré postihujú obhajcov ľudských práv v Rusku. Chceme vyslať signál, že bojovníci za ľudské práva na celom svete musia mať možnosť e, môcť si uplatňovať svoje základné práva, sloboda myslenia, sloboda prejavu, sloboda písomného prejavu. Musíme mať e, možnosť voľne sa vyjadrovať, pretože je to dôležité na to, aby sme si mohli zdieľať, aby sme mohli zdieľať pravdu. Takže je mi cťou moc to oznámiť ako predseda Európskeho parlamentu, ale aj ako člen hnutia Solidarnosť. Mali sme podobné ťažkosti v Polsku, teda ťažkosti, s ktorými sa teraz stretávajú naši priatelia a partnery v Ruskej federácii. A naozaj som rád, e, že môžem povedať, že pravda a sloboda v konečnom dôsledku vyťazia. Stalo sa to vo viacerých krajinách východnej Európy a fakt, že Rusi bojujú za pravdu a slobodu, slobodu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 teda už e, viac ako 20 rokov v duchu Sacharova udeluje Európsky parlament túto cenu jednotlivcom a organizáciám, organizáciám ktoré obhajujú ľudské a základné práva. A preto dnes sa vraciame späť k tým, ktorí bojovali proti ek, e, vyhosteniam, perzekúciám a ďalším porušeniam ľudských práv. Sú to ľudia ako ja a vy, ktorí často rizi, e, riskujú veľa, dokonca riskujú svoj vlastný život. Takže cena bola udelená rôznym jednotlivcom a organizáciám, ktoré obhajujú ľudské práva a základné práva a taktiež ženskoprávnym organizáciám. Takže sloboda e, myslenia je univerzálna. Chcela by som povedať, že kandidáti, ktorí nezískali tento rok Sacharovovú cenu, majú taktiež našu podporu a mali by sme o nich hovoriť ako o jednotlivcoch, na ktorých budeme spomínať. A to, že sme ich e, navrhli na túto cenu, znamená, že pripisujeme veľkú cenu ich práci a činnosti. Takže nielen víťaz, ale aj e, ostatní kandidáti si zaslúžia náš rešpekt. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w środę 16 grudnia w Strasburgu. Cena, ceremonia udelovania cien sa e, bude konať 16. E, decembra v Štrásburgu. Teraz by sme prešli na hlasovanie ohľadom návrhu Všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2010. E, týmto odovzdávam slovo spravodajcovi, pánu Janovi. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda.